ľudské bytosti zabrániť takejto vražde. Takže žiadam, aby sa EÚ zmobilizovala na zachránenie tejto ženy. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz nasleduje ďalší bod nášho programu. Je to správa pána Fortasa, financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Prosím teraz pána spravodajcu, aby sa ujal slova na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán, uh, pani predsedajúca, správa, ktorú by som chcel prezentovať, je vlastne výsledkom kompromisu medzi skupinami, eh, kde boli veľmi rôzne postoje k zamestnaneckej poli- eh, politike a k politike neza- nezamestnanosti. A chcel by som vysoko vyhodnotiť disponibilitu jednotlivých tieňových spravodajcov vo výbore, výbore EMPL i v iných, v sociálnom výbore i ďalších s výsledkom kompromisu. Začali sme e, s dvoma pozorovaniami. Poprvé, že sociálne dopady súčasnej krízy budú naďalej citeľné, aj keď sa začína, začne zotavovať ekonomika, čo každopádne e, e, je niečo ešte otvorené. Preto tieto opatrenia na podporu ľudí E, nie sú nejakou, nejakou vecou minulosti, naopak budú musieť byť súčasťou budúcej politiky. Potom je tu tiež otázka, či si želáme alebo neželáme rozšíriť Európsky globalizačný e, fond a jediná, jediný, je to vlastne jediný nástroj, ktorý máme na boj e, proti masovému prepušťaniu do roku 2020. Či si ho ponecháme alebo nie? Určite ho chceme rozšíriť. To je odpoveď. Chceme ho rozšíriť do roku 2020, aby sme e, vyslali e, silný signál, že chceme ľudí preškolovať a opäť prinavracať na pracovný trh. Ľudia si zaslúžia nové možnosti. E, my im to jednoducho dlžíme. A druhé pozorovanie bolo, bolo zásadnej povahy začal tento fond pracovať s mnohými nedostatkami, ale každopádne došlo E, veľký, veľký, veľký nárast e, kandidátov, veľký nárast žiadosti o, o pomoc, ale hlavná, hlavná, hlavné ťažkosti boli e, identifikované v jednotlivých obdobiach, teda v období medzi kolektívnym prepúšťaním a poskytnutím prostriedkov prebehne v krajinách i 10 či 12 mesiacov, takže musíme nájsť spôsob, akým by sme reagovali na tieto uh, krí, eh, krí, krízy rýchlejšie, aby to nebolo slimačie tempo, aby sme sa postarali o to, aby čo najmenej ľudí zostalo bez pomoci. Eh, tá, táto pomalosť eh, je vlastne nejakým určitým negatívnym podnetom, pretože práve keď je to najpodrebnejšie, tieto prostriedky nie sú. Často to potom znamená, že orgány E, nebudú predkladať tieto žiadosti, dokiaľ ich neschvália v Bruseli, alebo či vôbec ich schvália. Takže toto e, sa všetko e, deje pri rozpočtových pravidlách. Ide o krátkodobé opatrenia na to, aby sa znížili tie sklzy, tá pomalosť, aby sa znížilo to o 15 či 20 aby sa od roku 2013 tento fond stal permanentným stálym fondom krajiny, ktoré z neho najviac e, čerpali, naopak e, kladú odpor proti tomu, aby sa e, zjednoduši, zjednodušili postupy. Takéto riziko potom znamená, že že nebude tu rast, pretože toto všetko bude závisieť Eh, opätovného spustenia našich ekonomík. O čom tu dnes hovoríme je vlastne čosi iné. Je to eh, postoj Európy, pokiaľ ide eh, o kolektívne prepúšťanie. Chceme, aby obete profitovali z týchto prostriedkov, aby mali z nich užitok. Alebo im budeme poskytovať tak málo pozornosti ako teraz. všetko to závisí naozaj od spôsobu, ako sa budeme pozerať na ľudí a na Európu. Ja som za sociálnu tvár Európy. Ďakujem. Ďakujem. Mám viacero prihlásení do diskusie ako času, takže už prosím, aby sa nikto neprihlasoval. Pani Vázesku, nech sa páči jedna, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, niekoľko upresnení, ktoré sa týkajú financovania a fungovania EGF eh, e fondu. No, 9 členských krajín, z ktorých aj, eh, ku ktorým patrí aj Rumúnsko, ktorá E, ktoré veľmi trpí e, globalizáciou, nepoužili tieto krajiny tento fond a to kvôli tomu, že tie kritéria sú veľmi prísne aj po revízii v roku 2009. EGF je veľmi užitočný nástroj, ak však ostane flexibilný. Ja chcem poukázať na to, že príslušné rumúnske úrady e, doteraz neschválili potrebný legislatívny rámec na využitie prostriedkov z tohto fondu. A toto všetko v kontexte, kedy e, za posledné dva roky narastla, narastla nezamestnanosť v Rumunsku a e, boli ohlásené aj mnohé e, reštrukturalizácie. Ja myslím, že tento fond by mohol pomôcť. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za možnosť prispieť k tejto debate. debate EGF je životne dôležitý fond, musí byť podporený a ochránený. E, pracovníci, ktorí sa e, bez e, vlastného zavinenia ocitnú bez práce, potrebujú podporu. Na mňa sa obracujú, obracajú voliči, ktorí majú záujem o prostriedky z tohto fondu ale e, je to vlastne odzrkadlenie e, novej vlády e, v Spojenom kráľovstve, ktoré, ktorá žiada ukončenie tohto fondu, ale my potrebujeme fond, ktorý pomáha pracovníkom a ja my dúfam, že sa k tomu vrátime. Potrebujeme ho ochraniť, podporovať a taktiež vykonať potrebné úpravy. Ja teda podporujem tento fond, ja chcem, aby bol podporený, ochránený a taktiež si chcem byť istá, že bude využívaný tým najvhodnejším spôsobom. Ďakujem pekne teraz pán Kelly. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať e, spravodajcovi za prácu. E, ja e, v mojom volebnom okrsku som sa stretol s dvoma prípadmi využitia tohto fondu EGF a bolo to veľmi pozitívne. Komisia dokonca prišla a vysvetlila to pracovníkom. Niektorí to označujú ako dar tak to bolo aj myslené, ale uplatňovanie však na niektorých ľudí zabudá alebo môže sklamať ich očakávania a to e, súvisí aj so štátnymi agentúrami. E, e, jedna je veľmi známa, FOS, tá už zle spravovala prostriedky v minulosti ale niekedy sme príliš flexibilní teda nedostatočne flexibilný pardon, keď eh, chcú eh, nejaké osoby založiť vlastný podnik. Takže my by sme mali zmeniť ten dátum, od ktorého sa zvažuje požiadavka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Baden. Merci, cher collègue. Ďakujem pekne rozpráva na komisii umožnila mať e, dobre e, vybudovaný projekt. Ja som rád, že sa hovorí o budúcnosti tohto fondu. E, je napríklad potrebné zapojiť sociálnych partnerov do podávania žiadosti. Treba taktiež myslieť na subdodávateľov veľkých firiem, ktoré prepušťajú mať nezávislý fond, to myslím, že je niečo, čo by sme mali podrobne preskúmať. Európska e, so, e, sociálna Európa, ktorú si želáme, musí mať aj dostatočné prostriedky, ale nie všetci s tým súhlasia. Takže sa žiadalo hlasovanie po častiach. E, v prípade tejto časti to lutujem, pretože sa nevyužuje všetky možnosti na zlepšenie tohto fondu. Takže, vážení kolegovia, naďalej zlepšujme tento fond e, bez nejakých predsudkov. E, hovorím hlavne o oceku 16. Teraz pani Figurejdo ako posledná v Catch Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte tri body, o ktorých chcem hovoriť. Treba hovoriť aj o prevencii, aby sme sa vyhli delokalizácii, presunu výroby veľkých nadnárodných e, koncernov. Treba hovoriť aj o ochrane a implementácii tohto fondu implementácia sa nikdy nemôže využívať ako e, zas e, zamienka na uľahčenie masového prepúšťania alebo presunu výroby takýmito nadnárodnými koncernmi musíme sa dostať minimálne na úroveň 80 zo súčasných 65, aby bolo ľahšie pre členské krajiny e, vo finančných ťažkostiach e, môcť využívať prostriedky z EGF. Treba teda e, rýchlo splniť požiadavky, tak to nebolo ani v minulosti, ani v súčasnosti. Ďakujem pekne a teraz pán komisár v mene komisie. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, poslanci. Eh, chcem zablahoželať najskôr pánovi spravodajcovi Portasovi za vynikajúcu prácu, ktorú eh, odvedol pri tejto správe. Chcem sa mu poďakovať aj za spoluprácu so spravodajcami z ostatných výborov požiadaných o stanovisko. Eh, správa prichádza včas, pretože môže byť bez problémov zapracovaná do práce komisie, ktorá dodrží lehoty najskôr tzv. E, výnimka v časoch krízy, ktorá umožňuje, aby e, tento fond mohol byť použitý na pomoc e, prepustených pracovníkov z dôvodov finančnej a hospodárskej krízy a je tu možná spolu účasť do výšky 65 a to by malo skončiť v roku 2011, ale môže sa to zmeniť, predlžiť alebo e, sa e, vrátiť k pôvodnej miere spolufinancovania 50 Potom je tu dátum 2013. Celé nariadenie e, bude musieť byť prepracované a kľúčovou otázkou bude rozhodnúť, či tento fond bude áno alebo nie súčasťou budúceho viacročného finančného výhľadu. Teší nás, že správa pána Portasa Eh, uvádza eh, dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu EGF a taktiež hovorí o potrebe zachovať tento nástroj. Správa navrhuje, aby stály nástroj bol eh, jednou z možností do budúcnosti a komisia má vypracovať návrh v tomto zmysle. Pán Portas navrhuje, aby strednobora, revízia v roku 2011 bola ukončená už 30. júna 2011, ale to je problematické e, vo svetle e, nariadenia, pretože e, prvé prípady schválené po revízii by boli vlastne možné by mohli čerpať prostriedky až od novembra 2011. My teda chceme e, neskorší dátum, aby sme mali nemodifikované e, kritéria, ako napríklad miera úspešnosti e, a taktiež chceme komparatívnu analýzu, chceme sa rozprávať aj so sociálnymi partnermi a taktiež hovoriť o pozitívnom dopade na tých, ktorí čerpajú prostriedky. Hovorilo sa o, o finančnom E, príspevku iba v 25 prípadoch. E, iba 9 členských krajín e, predložilo teda nepredložilo žiadnu žiadosť. 80 miliónov eur bolo iba použitých z miliardy a pol, ktoré sú zmobilizovateľné. Čo týka 11 prvých žiadostí, túto chceme preplatiť 40 sum. Ja chcem iba povedať, že tieto e, sumy sa týkajú iba schválených e, obnosov a e, správne sa v správe hovorí, že po revízii by sa mohla zvy, by sa, zvýšil počet žiadostí a hovorí sa taktiež o potrebných zlepšeniach, napríklad e, znížiť e, lehotu medzi prepustením a prvým e, vyplatením z fondu. Európska komisia je odhodlaná zrýchliť tento postup. Niektoré zlepšenia však si vyžadujú lepšiu organizáciu zo strany všetkých zúčastnených aktérov. Komisia, členské krajiny vie, kto je rozpočtová rozpočtový orgán Taktiež sú tu otázky harmonogramu a malo by byť možné znížiť e, meškania. Členské krajiny by mali viac e, predkladať žiadosti hneď v momente prepustenia. Komisia bude musieť poskytovať viac informácií a e, poradenstva členským krajín, krajinám a stanovila si maximálne 4 mesiace pre vlastné hodnotenia. Berieme na vedomie žiadosť o predlženie roku 2011, ale ja si myslím, že po roku 2013 otázka EGF by mala byť e, preskúmaná vo všeobecnom e, kontexte rozhovorov o viacročnom finančnom výhľade a taktiež stály fond. To by mala byť jedna z možností. Správa je bohatá na nápady a určite bude užitočným e, príspevkom pri príprave nového nariadenia. Komisia taktiež e, vedie viaceré konzultácie s členskými krajinami a viacerými e, zúčastnenými stranami. Ja som si istý, že spravodajca ako aj ďalší poslanci, poslankyne prispejú k týmto konzultáciám Ide o to, aby fond mohol byť zlepšený a ešte účinnejší v budúcnosti, aby to bol nástroj e, solidarity EÚ e s e, prepustenými pracovníkmi. Ďakujeme, pán komisár. K tomuto bodu je teda rozprava ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra 12.30. Podľa programu nasleduje teraz správa pána Lechnera, prepojenie obchodných registrov. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem.